Hlasovať sa bude vo februári. A prejdeme k ďalšiemu bodu programu a to je prehlásenie vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a je to sloboda v prejavu v Turecku, nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám. Ja požiadam pána Dela Vedovu, aby sa ujal slova v mene rady. Vážený pán predseda, ja hovorím v mene vysokej predstaviteľky, podpredsedničky komisie. V nedelu v Turecku boli policiou zatknutí novinári, a predstaviteľia médií. My sme uštili obrovskú pozornosť na no pani Mogherini a komisár Hahn hneď vydali prehlásenie, vyhlásenie, ktoré zdôrazňuje úplne jasne, že to zatknutie bolo v rozpore so slobodou prejavu, čo je základným princípom demokracie a aj jej vyhlásenie hovorí o tom, že je potrebné rešpektovať princíp prezumpcie neviny a tiež sa pripomínalo právo na spravodlivý proces a dodržanie práva na obhajobu. Avšak Áno, treba vždy trestať trestné činy, ale v rámci princípu proporcionality a spravodlivého procesu. Komisia teda prijala jasné závery, kde o očakávania Európskej únie, aký je o povinnosti Turecka ako kandidátskej krajiny komisár pre ľudské práva Rady Európy, kolega Uznieck, tiež vyjadril veľké obavy a považuje to za veľký krok späť, čo sa týka slobodu slobody médií. Aj váš parlament sa vyjadril prostredníctvom pána Šulca. Vy ste vyjadrili svoje obavy z posledných udajostí, no a táto rozprava by sa mala zamerať na to, ako vyslať silnejší signál Turecku. Všetci súhlasíme s tou skutočnosťou, že Turecko ako kandidátska krajina by sa malo snažiť o maximálnu ochranu aj v praxi, avšak to znamená plné rešpektovanie slobody prejavu, aby bolo možné aplikovať ďalšie ľudské práva ako právo na združovanie, právo na slobodu presvedčenia a náboženstva a demokracie. No vo svojej správe z roku 2014 o pokroku Turecka komisia pozitívne kvitovala vývoj v krajine a čo sa týka o balíček demokratizácie, o boj proti porušovaniu ľudských práv, poznáme rozsudku Ústavného súdu keď sa Turecko snaží riešiť aj otázku Kurdov. Ale teraz aj táto správa vyjadrila isté pochybnosti za vývoja, hlavne čo sa týka nezávislosti súdnictva a slobody prejavu. Sloboda prejavu a sloboda tlače v Turecku, tie obavy nie sú nič nového. Videli sme mnohé represálie voči novinárom, sociálnym sieťam, po protestoch v parku GC aj príležitosti dialogu a bilaterálnych stretnutí, komisia opakuje, že proces e, a rokovania sú dôležité pre vzťah medzi Európou a Tureckom. My sme vyjadrali obavy do situácie e, v Turecku, hlavne čo sa týka slobody prejavu. A hlavný motor je hlavne vývoj v Turecku v tejto oblasti, pretože to je podstatné pre základné práva a právny štát. Pri nedávnej návšteve v Turecku spolu s komisárom Triandisom, pani Mogherini a pán komisár Hahn zdôraznili, že stav ľudských práv je zásadná oblasť, kde Turecko niečo musí zmeniť. Všetci partneri v Turecku plakovali, že áno, je to pre vzťahy z EÚ mimoriadne dôležité a priaznivo aj prijali túto návštevu. Všetci povedali, že sa intenzívne angažujú a vyjadrili politickú vôľu pokračovať vpred a pokračovať v politických reformách. Pani Mogherini a pán komisár Hahn potvrdili, že teda turecká strana vyjadrila túto angažovanosť, ale treba asi sa to zmenilo na činy. Členské štáty niekoľkokrát zopakovali, že Turecko je základným partnerom a že je treba vyslať základný signál, že je treba, aby Turecko pokračovalo s reformami a hlavne, aby úplne chránili slobody, hlavne slobodu myslenia, prejavu a tlače. Členské štáty tiež prejavili, že pokrok v rokovaniach o vstupe Turecka je podmienený hlavne dodržiavaním základných práv. Európska únia je ochotná podporovať turecké úsilie v tejto oblasti proces pristupovania a vstupuje takým referenčným rámcom hlavne preto, aby sme mohli podporovať turecké reformy. Naša pozícia je tu jasná, no a, a tu sme vyjadrili aj európskym partnerom. Jasne koherentne Európska únia má právo a povinnosť sledovať vývoj podobných otázok v kandidátskych krajinách. No a teraz od Turecka očakávame, že sa konštruktívne bude snažiť odstrániť naše obavy. Podľa mňa to znamená postupovať bona fide v procesu, v procese približovania so všetkými nástrojmi, ktoré máme. Turecko s nami musí spolupracovať, no a ja by som si želal, aby to, čo turecká vláda vyjadrila, a totiž, že je pre Európsku úniu, že to prinesie nejaké ovocie. Dámy a páni, pán predseda, ja vás uistujem ešte raz, že táto udalosť je prioritou pre Európsku úniu a že to budeme veľmi pozorne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, za vašu pozornosť a teším sa na rozpravu a vaše názory. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Vy ste vystúpili v mene podpredsedníčky a vysokej predstaviteľky. No a teraz na 1,5 minúty dostane slovo pán Preda. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predseda, ja by som chcel povedať, že ja som priateľom a spojencom Turecka. Ja nie som jeden z tých politikov, ktorí svoju kariéru postavili na opozíciu proti tureckému vstupu do EÚ, ale ja ako spojenec Turecka e, som veľmi znepokojený z poslednej vlny zatýkania. Zdá sa mi, že pozornosť tureckých e, politikov sa sústredí na vstup do únie a budovanie európskej spoločnosti. A to je len, musí byť jasný zámer, No a hlavná obava je, že hlavní podporovatelia vstupu, totiž podnikatelia majú najväčšie obavy a toto by malo byť jasným signálom orgánom. Ja budem stále upozorňovať na benchmarky v kapitolách 23 a 24. Toto je pozícia, ktorá bola prijatá poslednom uznesení o tureckom pokroku, myslím, že keď to urobíme, prispejeme k debate, ktorá sa uskutočňuje v Turecku na túto tému. No a na záver by som rád povedal, že EÚ nevyšle jasný signál, ak bude pokračovať v rokovaniach so štátom, ktorý nemá úplne jasné stanovisko prijatiu európskych štandardov. Musím pokračovať rokovaniach s Moldavskom, ktoré urobilo väčší pokrok. Ďakujem pekne. A slovo dostane Katy Piri. Na dve minúty ďakujem pekne. Jadrom predstupového procesu je dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv. Slobodné a pluralistické médiá sú základným komponentom akékoľvek demokracie a preto máme obrovské obavy z toho, čo sa stalo v nedelu, eh, keď eh, do redakcií médií vtrhli policajti a boli zatýkaní no, žurnalisti. No, Turecko už kritizujeme kvôli nezávislosti, spravodlivosti a slobody médií. Toto je ďalší, ďalší zlý krok. No a očakávame spravodlivý proces, pričom bude dodržiavať sa princíp prezumcie neviny a bude vykonávané nezávislé vyšetrenie. Minulý týždeň som navštívila Turecko ako spravodajkynia Európskeho parlamentu. Vláda preukázala pochopenie toho, že treba pokračovať v reformách. No a preto vítam vyjadrenia vlády, že predstupový proces alebo proces vstupu, ďalšia demokratizácia a vyriešenie otázky Kurdov sú hlavnými prioritami. Skutočnosť, že sa máme obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv a zase právneho štátu ukazuje našu angažovanosť ale turecká vláda má v rukách operatívnu Udalosti od septembra spôsobili veľké obavy v Európe o ochote Turecka dosahovať pokrok v oblasti demokratických reforiem. V nadchádzajúcich týždňoch teda je na Ankare, aby nás presvedčila o tom, že stále sa chce približovať k EÚ a jej kľúčovým hodnotám. Predstupový proces je jedinečnou príležitosťou pre Turecko, aby E, vybudovali pluralistický systém e, s stabilnými inštitúciami pre všetkých obyvateľov Turecka. Avšak e, takéto útoky na nezávislé médiá vzdialujú Turecko od hlavných európskych hodnot a to je zlá správa pre všetkých, ktorí sú spojencami Turecka. Ďakujem pekne. Și noi îl rog pe domnul Charles să ia cuvântul pentru un minut. Ďakujem pekne, Charles ten, na minútu, vážený pán predseda. Aké už sú naše názory na politiku tureckej vláde, tak musíme uznať význam Turecka ako, kra- ako krajiny. Ale odkedy v roku 2005 dostal kandidátsky štatút, tak vedeli sme, že proces predstupový bude obrovskou výzvou pre takúto obrovskú, relatívne chudobnú krajinu. No a doteraz len jedna kapitola 33 bola otvorená a je uzavretá, pretože Turecko stále neuznáva Cypr, Cyperskú republiku, AKP, eh, predstavu nové výzvy, keď prezident Erdogan eh, má nesprávny prístup a bojuje proti študentom a teraz ďalším skupinám, ktorí eh, spochybnili korupciu a štruktúru v týchto krajinách. No a PKK a rokovania o, o miery musia pokračovať. No a on vidí ISIS ako menšie ohrozenie bezpečnosti v Turecku ako Kurdov. Turecko podporuje džihadistov, ale napriek tomuto všetkému všetci dúfame, že Turecko zmení kurz a vydá sa smerom na západ. Mă rog pe doamna Șache să ia cuvântul. Pentru... Ďakujem pekne, slovo dostáva pani Šáka na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naša to, tá hrozba európskeho Turecka sa stáva nočnou morou. My sa musíme z tohto prebudiť je tu potrebný e, ďalší prístupový proces, no ale tá realita predsa úplne iná. Minulý týždeň boli uväznení novinári a toto ukazuje e, trend, že e, vláda porušuje právnu štátnosť. Takisto bola naša delegácia v Ankare minulý týždeň a, a hovorilo sa o korupcii, boli tu, boli tu určité obvinenia Erdogana dôležití, dôležití členovia kabinetu. Z týchto boli mnohí prenosledovaní a, a ohrozovaní a teraz to rozšírilo na novinárov. No už tu Turecko má v celosvet, vedie v celosvetovom meritku pri poč- v počte uväznených novinárov. No neviem, my musíme reagovať. Máme určité obavy, že Turecko sa nám vzdiali, pokiaľ sa uh, Eh, pokiaľ tie rokovania stroskotajú, ale množstvo vecí sa tu eh, sa tu pokazilo bez toho, že by bola ne, vyslovená nejaká jasná kritika na Turecko, smerom k Turecku. A nechceme predsa podporovať a predsa podporovať ten eh, hon na čarodenice, ktorý sa tam teraz deje musíme e, Turecku tiež pomôcť e, vybudovať iné pozície. My sme e, sledovali takú spoločnú cestu ako dve, dva obry, ktoré sa spoja, no ale teraz ideme každý svojou cestou a budúcnosť žien, akademikov, všetkých tých, ktorí sú kritickí voči vláde, títo majú obavy, že stratia svoju prácu. Uh, a nebudú môcť platiť dane. Toto všetko sú aspekty, ktoré hovoria o tom, že sa musí e, teda, ktorí hovoria jednoducho o tom, že vláda sa snaží trestať e, svojich odporcov. E, toto takto nejde a táto bezprávnosť sa raz musí skončiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hacik Jorkevu, 1,5 minúty. Problém, o ktorom hovoríme, pán predseda, toto nie je. Nemožno vidieť ako oddelený problém. Toto v Turecku je, to, čo sa v Turecku deje, to nie je niečo diferencované, to uh, ide tu ide o to, že to, čo sa uh, udialo v Kisi Parku, toto sa udialo aj e, v Nakube, boli problémy s Kurdami na Cypre Ehm, takisto ďalšie krajiny takto postupujú voči svojim menšinám a postoj Erdogana voči uzneseniam Európskeho parlamentu je jednoducho taký, že ich nerešpektuje. My ako cyperskí poslanci v Európe sa netešíme z tohto postoja. My by sme chceli mať za suseda demokratický štát, ktorý rešpektuje ľudské práva a medzinárodné práva. My si myslíme, že Turecko uh, musí dostať veľmi jasné, tvrdé posolstvo zo strany EÚ. To znamená, že musí, musíme vysloviť nejaké sankcie, pretože inak sa nedostaneme ďalej, inak nepokročíme. Buď jednoducho pochopia, akou cestou majú ísť, alebo budú pokračovať v tomto ďalej. A ja si skutočne myslím, že bez sankcií, bez eh, tejto rozpravy a príslušného uznesenia sa všetko to, čo vyprodukujeme, zase nájde na, na smetisku. Musíme vysloviť jasné posolstvo, musíme vysloviť, vysloviť jasnú pozíciu aj pri uh, ďalších aspektov. My uh, Predsa nemôžeme eh, niečo len hroziť a po, inak sa podriadovať kalifátu pána Erdogana. Pána Erdogana, pani Harms, dve minúty. Nož, my by sme si v rámci tejto rozpravy mali eh, všetci ozrejmiť, že eh, tu je prezident Erdogan a Turecko a Európska únia e, majú dlhé spoločné hranice. Je tu spoločné, spoločná výzva, e, e, vojna v Syrii, aj ISIS. A toto sú vlastne výzvy, ktoré, výzvy, ktorým sa musíme postaviť, voči ktorým sa musíme e, postaviť spoločne, rovnako ako obrovská humanitárna katastrofa, ten prúd utečencov v tomto regiónu. Toto jednoducho nemôžeme, na toto nemôžeme pozabudnúť v rámci tejto zopravy, rozpravy, ale napriek tomu je správne, aby sme sa veľmi kriticky vyjadrili k tomu, čo sa udialo minulý týždeň. Musíme sa veľmi kriticky postaviť k tým uh, uväzneniam a obžalovaniam novinárov a všetkých všetkých politicky inak orientovaných, ktoré sa udiali predtým a ktoré sa zrejme budú diať aj neskôr, kým sa vehementnejšie nezamiešame do, tohto, e, do tejto situácie. E, vláda už sleduje dlhší čas všetky aktivity opozičných e, opozičných poslancov a, opoz- a nielen Kulej hnutia, ale i všetky aktivity opozičníkov hodnotia ako uh, ako prípravu na púč proti prezidentovi Erdoganovi a, a jeho väčšinovej vláde. Nože ja toto považujem za nezdravé, aby sa v Turecku protesty na Gezi, aby sa protesty proti ISIS, aby sa demonstrácie za a, obete Kubáncov, aby sa toto všetko považovalo za súčasť veľkého správ- Uh, keď si pozrieme, čo sa udialo minulý víkend, tak e, to musíme skutočne e, vidieť ako jeden celkový problém, ako e, problém, ktorý vyvstáva medzi väčšinou a vládou a menšinou. Nie je to žiadny rešpekt pre práva menšin, ale kritiku hodnotiť ako puč, to nesmieme tolerovať. Áno, ďakujem, hovorí pán predseda. Ako ďalšia? Ako ďalší pani Windberg. Eh, ďakujem, pán predseda. Turecko eh, opätovne porušila ehm, právo na eh, slobodný prejav, zakotvila represie a cenzúru. Žiadna krajina nebola citovaná tak často pred uh, súdy pre ľudské práva, ako je to v, Turec, ako v Turecku, ale napriek Európskej únie a jej opozície Turecku nezmenilo svoj postoj a my sa tešíme, že komisia protestuje proti tomu týmto systematickým porušovaniam ľudských práv tureckých občanov. Sadela napríklad bol 8 krát uväznený ona bola v konečnom dôsledku e, odsudená na 66 rokov, na 66 rokov e, odnetia slobody a iní novinári takisto boli tam novinári, ktorí boli odsudení na 6 rokov odnetia slobody napríklad e, a takisto ostatní boli veľmi, veľmi ostro potrestaní. Myslím si, že tu musíme vidieť skutočnosť, že v roku 2013 bolo poskytnutých Turecku 9 eh, miliónov eur a z európskeho rozpočtu. A tieto peniaze, tieto prostriedky využilo Turecko, na, malo využiť eh, Turecko na to, aby sa bojovalo s korupciou, zlepšilo, eh, zlepšila sa bezpečnostná situácia a aby sa um, vylepšila vnútorná bezpečnosť. A tieto peniaze, vidíme, neboli dobre investované. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Salvini, 1,5 minúty. Áno, je to neuveriteľné. Je to neuveriteľné. Už 15 rokov by... Už, už 15 rokov hovoríme o Turecku, chceme eh, ho vnie, eh, pribrať do Európy. Je to štát, ktorý už 40 rokov okupuje časť Cypru. E, ktorý je e, členským štátom Európskej únie. Tento štát e, aplikuje genocídu, tento štát ničí kostoly. Nuž, Turecku radím, aby si prečítali dejiny. Teda kto podporuje, pardon, kto podporuje prístup Turecka, mu radím, aby si prečítali dejiny počas vianočných prázdnin. My si my môžeme mať strategické, eh, strategické vzťahy, eh, my, my si my, ako si my môžeme mať obchodné vzťahy, ako im môžeme ešte platiť. Štát, ktorý už 40 rokov eh, op- 40 rokov obsadzuje jeden členský štát EÚ, teraz pomaly budeme, mať, budeme sláviť storočnicu genocidy. Na toto by sme mali myslieť. 600 miliónov Eh, eur za rok. To dostáva Taliansko. To sú, to sú peniaze. A dobre, a dostanú to teraz aj za rok, za dva, za tri roky. Oni si potom tie peniaze zoberú a použijú ich, eh, ich na to, aby uh, uh, uväzňovali novinárov. Uh, jednoducho si uvedomme, Turecko sa nikdy nestane súčasťou Európy blue din partea... Pán Saltini, máte modrú kartu, príjmate ju? Od pána Benifea. Áno. Nech sa páči, pán Benifej, máte 30 sekúnd pre vašu otázku. Ďakujem, pán predseda. Ja by som uh, eh, chcela vedieť od pána Salviniho, či si myslí, že či tie veci, eh, ktoré sa eh, týkajú eh, Turecka, či tieto prenesiete aj na Putinové Rusko. Vy ste hovorili o ilegálnej anexii, my tu máme tiež ilegálnu anexiu Krymu, čo sa udeje s tými stretmi na východnej Ukrajine. Vy ste hovorili o porušovaní práv. Čo si myslíte o tomto v súvislosti s Ruskom? Ďakujem, pán Salmi, nech sa páči. To má byť vtipne? Má to byť nejaké e, e, duchaplné, myslíte? No už my sme predsa hlasovali veľkou väčšinou. My sme hla, hlasovali za... E, to, to je síce sympatická provokácia asi pred, e, pred uh, um, pred Vianocami, neviem, e, Rusi dostávajú od nás nejaké peniaze, uh, e, tu si dostávajú 600, 600 miliónov ročne. Je to vtiba, nebudem na ne odpovedať. Ďakujem. A teraz dáme slovo Pani Somer, ďakujem za slovo. E, myslíme si, že obmedzovanie tlačovej slobody v Turecku to vôbec nie je žiadna novinka, veď to trvá už roky. Je, kritici e, boli odsúdení, zatknutí e, v zmysle zákona boja proti teroru a a jednoducho sociálne médiá boli odstavené a to najčerstvejšie bolo zatknutie E, v nedelu. A to je jednoducho v rozpore so základnými princípmi EÚ. E, sloboda tlače, sloboda e, vyjadrenia názoru, to je potierané v Turecku a štát, ktorý takto svojvoľne potiera základné práva, znamená, že nikdy sa nemôže stať členským štátom EÚ. No a kodanské, e, kodanské kritéria nie sú splnené v žiadnom bode. Napríklad e, ide aj o odhalovanie obvinení z korupcie, ktoré sa vzťahujú na politickú elitu. Boli e, samozrejme zozvierané, zhabané určité dokumenty a urobili sa určité kroky, ale k vyjasneniu do dnešného dňa nedošlo. A e, je, v tejto kauze figuruje aj syn prezidenta Erdogana. Jednoducho zdá sa, že Erdogan je ten, ktorý jediný má slovo. Zdá sa nám, že, že tá situácia v Turecku sa nevyvia dopredu, skôr naopak. Nestačí len protestovať ako EÚ, ale mm, EÚ si musí uvedomiť, že, nes, že nesmie sa stavať k tomu naivne a musíme sa zamyslieť nad sankciami, ktoré by sme mohli vyrobiť. A posledné slovo, ak dovolíte, ja apelujem na e, e, turecký ústavný súd, aby e, s tou vecou niečo robil urobil, aby e, skutočne sa e, riešili také zásadné e, poškodzovania a upieranie základných ľudských práv. Pán Howitt, nikto nie, si, nie je bezpečný v Turecku. To povedal jeden, jeden zástupca mimovládnych organizácií. A prečo nikto nie, nie je bezpečný, bezpečnosti? E, na území Turecka. A to vzhľadom na e, tú situácia, ktorá, e, ktorú zaznamenávame v Turecku. Potierajú sa základné princípy demokracie. Tí, ktorí sa stávajú proti vláde, sa musia obávať stíhania dokonca sú vystavení obvineniam zakladania teroristickej eh, organizácii a to eh, všetko poukazuje na problematické aspekty eh, tureckého zákona boja proti terorizmu. Aktivisti ľudských práv v Turecku mi povedali, že tí, ktorí boli zatknutí, sú, neboli oboznámení s tým, z čoho sú obvinení, za čo majú píkať, teda ani žaloba nebola nebola jasne formulované. Toto je v prúdkom rozpore s e, príslušným uznesení OSN. Je dôležité, e, že, e, že zástupkynia Európskej únie, e, e, najvyššia predstaviteľka, ktorá sa teda zaoberá touto otázkou, e, prehlásila, že si uvedomuje tieto prešlapy v Turecku, ale skutočne je pravdou to, že opozícia v Turecku, novinári v Turecku sú vystavení svoj voli tureckých orgánov. Turecko možno hovorí o právnom štáte, ale určite v praxi sa nepresadzuje. Záverom by som chcel povedať toľko. Tí, ktorí chcú toto e, použiť ako, ako argument e, proti e, členstvu budúc, Turecka v budúcnosti. Myslím si, že to neobstojí. Skôr treba priložiť ruku k dielu, aby skutočne sa veci zmenili v Turecku. Aby sa situácia zmenila v Turecku. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta. Uh akceptujete túto modrú kartu? Takže pán Tanok, Pán predsedajci, pán Hewitt, vy máte reputáciu, že ste silným priateľom Turecka. Vy ste aj založili zoskupenie priateľov Turecka v predchádzajúcom funkčnom období. Preto dnes veľmi kriticky hovoríte o tom, ako sú potierané ľudské práva a princípy demokracie v Turecku. Súhlasili by ste snad so mnou, že ak sa pokračuje s takýmito krokmi, tak snad by sme mali revi- revidovať milióny, e, z, milióny, e, pen, e, milióny eur daňových poplatníkov EÚ, ktoré sa vlievajú do Turecka. Ďakujem pekne. A pán Howitt, máte priestor na reakciu. A mimochodom ešte je druhá modrá karta. Potom budete odpovedať na obidve. Pán Fontulis. Rád by som vedel následovné. Vy ste sa e, vy vyjadrili k situácii v Turecku. Všetci vieme, že sú tam porušované ľudské práva, že je ohrazené e, sloboda e, vyjadrevania sa. Čo, aký je váš názor? na to, na, na to že sú 8 vlastne významní predstaviteľe opozície vo vezení, pričom ich žaloba voči znesená je neúplná a dosť vágna. Pán Howitt, ja absolútne súhlasím s tým, že akékoľvek porušovanie ľudských práv musí byť odsudené a musí to byť podrabené vyhodnoteniu, posúdenie. Ale mne len ide o to, že e, silnejú ako si rady e, tí, ktorí len kritizujú e, Turecko a má sa to zneužiť na zatvorenie dverí Turecku pred členstvom v EU. To nie je správne. Pán Tenok, mimochodom, veselé Vianoce. Ja som síce priateľ Turecka a nemám nemám vôbec problém, e, keď som aj takto označovaný. A e, e, práve preto, že som priateľ Turecka, môžem o to kompetentnejšie vyjadriť nespokojnosť tým, čo sa deje v Turecku. A rozhodne som pohoršený z toho, čo sa udialo cez víkend. Ja som hovoril s príslušným komisárom dnes a komisár Ham mm, konštatoval, že je e, potrebné odsúdiť to, čo sa udialo v Turecku, ale o to viac sa musíme zamyslieť nad tým, ako prispieť k riešeniu situácií v Turecku. Ďakujem. Takže pán Tanok, e, e, veselé Vianoce. Aj my si hádom zaslúžime takýto vinš. Pán Mesečný, máte slovo. Ja snáď ne, nemusím pripomínať to, že je, je možné e, niektorých e, ľudí, e, ľudí manipulovať z času na čas, niektorých, niektorých stále, ale potom sa neslobodno čudovať, že niektorí to odhalia nemožno byť, e, e, e, nemožno byť naivný, že, že všetci budú veriť tomu v Turecku, že keď neplnia kritéria, môžu sa stať členmi EÚ. Je potrebné fungovať ako taký most medzi, medzi EU a, a, a Blízkym, respektíve Stredným východom. Domnievame sa, že je opodstatnené zamyslať sa nad alternatívami. Mali by sme e, pozastaviť e, rokovania o pristúpení. Máme e, dohodu o, o voľnom obchode, máme stále výmenu študentov, ale zdá sa, zdá sa nám byť momentálne úplne nereálne vôbec uvažovať o nejakom budúckom, budúcom tureckom členstve. A pán Hiarik, ďakujem za slovo. To, čo sa stalo v Turecku v nedelu, pripomína e, e, e, dobre pripravenú raziu zameranú na nezávislých novinárov v, v 13 štátoch po celom Turecku boli zadržaní televíz, televízni a tlačoví novinári a 150 novinárov bolo, bolo dostali hrozby, že budú zatknutí do konca týždňa, okrem tých, ktorí už boli zatknutí v nedelu. To samozrejme zarazilo celý svet, veď nemôžno hovoriť o demokracii bez toho, aby bola sloboda vyjadrovania sa. Európska rada by nemala eh, eh, akceptovať e, žiadosť pána Erdogana. E, mali by sme žiadať to, aby všetci novinári, ktorí boli zadržaní, e, aby boli uvoľnení, jak to presadzoval sa sloboda tlače, médií a všetky, všetci novinári, ktorí dostali nejaké hrozby, by mali by malo byť umožnené toto nahlásiť a veď právo na informácie, právo získať informácie, e, nestrannosť justičných orgánov, to sú všetko páky na to, aby sme ovplyvnili dianie v Turecku. Ak Turecko chce byť našim partnerom, musí dodržiavať ľudské práva a slobodu e, e, prejavu. Práva jednotlivca musia byť nadradené právam trhu. Pani Keller, máte slovo 1,5 minúty. Ďakujem. To, čo sa teraz deje v Turecku, nie je nejakým, nejakým e, neprimeraným zásahom e, na tlač a na e, slobodu prejavu. Novinári sú jednoducho z absurdných dôvodov obžalovaní, zatknutí a tí, ktorí protestovali v nedelu, boli obvenení, že pripravovali politický puč. A prezident Erdogan sa snaží Mm, utlmiť akúkoľvek kritiku adresovanú na neho, ale to je skutočne nesprávna trajektória pre štát, ktorý sa snaží o demokraciu. Demokr- e, Turecko môže len profitovať z e, z čulo fungujúcej občianskej spoločnosti. Treba dodržiavať demokratické štandardy. Zatiaľ to tak nevyzerá v Turecku. Európske, Európska únia a členské štáty e, urobili niekoľko prešlapov E, e, pretože členské štáty blokujú e, prístupový proces. Mnohí hlásajú názor, že nech by robilo Turecko čokoľvek, tak nemôže pristúpiť. To skutočne nepomáha občianskej spoločnosti, nepo, nepomáha sa tým konštruktívnej kritike a skutočne dozrel čas na to, či to myslíme s Tureckom vážne. Myslím si, že musíme, musí dôjsť k náprave, musíme si spýtavať svedomie. Musíme sa zamyslieť nad tým, že, že e, iná cesta je správna. Ďakujem. A teraz má slovo pán Carver. Ďakujem za slovo ja podporujem široké odsúdenie Turecka e, v tom konaní Turecka voči tým novinárom, pretože tým sa hati cesta slobody prejavu. E, prezident Erdogan a jeho politická strana, jeden z členov e, tejto strany žiadal prijatie zákona, ktoré by zakazovalo smiech žien na, na verejnosti. Myslíme si, že je dvo- Myslíme si, že Ataturk sa musí obracať vo svojom hrobe, ak toto vníma. V mojej domovine je UKIP, ktorý je jediný, jedinou stranou proti e, e, pričleneniu Turecka do EÚ e, treba si uvedomiť, že 83 miliónov Turkov je veľká masa, ale zrejme to nezmení celkovú, celkový názor, ktorá je vo Veľkej Británii voči Turecku. Musíme si uvedomiť, že e, Turci nedokážu e, slobodne e, cestovať, hľadať prácu. 2,98 milióna nezamestnaných. To sú oficiálne, neoficiálne, je to dvojnásobok a to všetko nahráva zvýšenému pristahovalectvu. Vieme, že 1,6 utečencov e, prišlo do e, Veľkej Británie, mnohí z Iraku, zo Syrie a e, a pokiaľ by Ture, Turecko sa stalo vstupnou bránou do EÚ, tak tie počty utečencov ešte narastú. Myslíme si, že záväzok premiéra a týkajúce sa členstva Turecka v EÚ musí byť prehodnotená a ja e, si dovolím pri tejto príležitosti vám zaželať veselé Vianoce a šťastný nový rok. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostane teraz pán Sinadinos na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Erdogan nedávno povedal, že v otázkach demokracie sa nenechá poučovať od Európy. Raz v zime našiel nejaký jeden rolník zmrznutého hada, dal si okolo krku a keď, hra, keď tento had potom rozmrazil, a tak uštipol, uštipol tohto rolníka. Už toto je Ezopová bajka, ale to je dnesna, dnešná skutočnosť, pretože predstavte si, eh, že Európska únia je ten rolník a Turecko ten hata. Priblíženie eh, Turecka a zaradenie do európskej rodiny. To je absolutistický štát, ktorý neuznáva žiadne práva. Tak štátov ani, ani občanov. No a otázka slobody médií ešte stále na námestí Taksin v Istambule neuschla krv demonstrantov. Prečítajte si to a zapamätajte si to tu nelegálna invázia Cypru, to je členský štát EÚ. Je tu genocída. Snažíme sa, snažili sa islamizovať Bosnu, ďalšie štáty a treba pochopiť to, že tento fenomén budeme ešte podporovať, ak sa neobrátime proti tomu. Ďakujem pekne. Teraz pán Hökmark, vážený pán predseda. Najskôr chcem zapovedať niečo, čo je veľmi jednoduché. Turecká vláda musí prepustiť všetkých žurnalistov a zastaviť boj proti slobode médií a slobodným médiám. A toto je relevantné. Je to o tom, že Turecko je členom Rady Európy ale je to tiež o požiadavkách, ktoré všetkým štátom dávajú, aby rešpektovali slobodné médiá, demokraciu a právny štát. Po druhé, myslím, že musíme vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sme podporili tento rozvoj, tak aby sa Turecko zmenilo na modernú spoločnosť, právny štát, otvorenú spoločnosť, demokratickú s rovnakými právami pre mužov a, žien, mužov a ženy. To je Turecko, o ktorom môžeme hovoriť, aby sa v budúcnosti stalo členským štátom EÚ. Nikdy eh, sa nehovorilo o tom, že dnešné Turecko by malo byť členským štátom. To z rôznych dôvodov. Možno preto, že niektorí Európania sa snažia zatvoriť eh, tie dvere, alebo možno niektorí tureckí politici chcú, aby sa tie dvere zatvorili. Pán Erdogan svoju krajinu vedie zlým smerom. Nie len opačnou cestou k, od členstva, ale aj smerom od otvorenej spoločnosti. My musíme žiadať zmenu v Turecku. A ešte niečo, pán predseda, ja som svoj čas dodržal. Áno, ďakujeme. A teraz slovo dostáva pani eh, Valenciano. prepačte, pán Hökmark, je tu modrá karta pre vás. Súhlasíte? Od pána Maltézeho súhlasíte, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán Hökmark, ja mám pre vás veľmi jednoduchú otázku. Ja som z Cypru. Som Európán, poslanec a som z obsadenej časti Cypru a úplne priamo sa vás pýtam, so všetkým, čo dodnes urobilo Turecko, a že neuznáva Cyperskú republiku, keby to bola vaša krajina, Cyprus, keby ste vy boli z Cypru, tolerovali by ste, že dodnes nie ste uznaní, tolerovali by ste všetko, čo sa dodnes deje. No a aby sa ne, príliš nedorozumeniam, ja si želám Európske Turecko tak, aby sme my dokázali prežiť ak je to pre vás politická vízia, tak pre nás je to otázka prežitia. Takže prosím, vyjadrite sa k cyperskej téme. Nech sa páči. Vážený kolega, vážený pán predseda, samozrejme, otázka rozdelenia Cypru musí byť vyriešená a to je to, čo sa musí vyriešiť v rokovaniach a politických dohodách, tak aby Turecko malo tú re- e, európsku perspektívu a stalo sa členskou krajinou. Ale tiež musíme vidieť skutočnosť, že Turecko, ktoré sa orientuje na Európu a robí správne veci, tak sa správne rozhodne aj v otázkach Cypru. Turecko, ktoré sa obracia na Rusko alebo niekam inám, to neurobi tak, že máme spoločný záujem tom, aby sme vyvinuli maximálne úsilie a podporili no, dobrý rozvoj v Turecku, pretože to bude dobré aj pre Európu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Valenciana, máte slovo na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Útoky proti médiám v Turecku to je predmetom nášho odsúdenia, pretože sa zautočil na slobodu prejavu, ale vysiela to tiež politovania, polutovania hodný signál o smerovaní tejto krajiny. A vždy sa čoraz viac redukuje priestor pre opozíciu a pre tých, ktorí chcú protestovať. Retorika Erdoganovej vlády v poslednej dobe je čoraz viac nenávisná. Skupina socialistov zdá sa, bohužiaľ zase, že tu je problém s tlmočením, No dobre. Pokračovate. Povedzte mi prosím, keď to bude vyriešené. Is it right? Už je to v poriadku. Dobre, myslím, že môžete pokračovať. No a mám začať od začiatku. No a prepáč, ja neviem, kedy sa to prerušilo, takže, takže budem pokračovať, alebo začnem od začiatku. Bolo to môjim závinením, tak začnem od začiatku. Ďakujem pekne, predsednička. Ja už som povedala, že postup proti slobodnej tlači v Turecku a žurnalistom, ktorí sú odsudzovaní v tomto parlamente, e, musíme odsúdiť, pretože to nie je len zasah proti slobode prejavu, ale je to proti našim hodnotám, proti opozícii a proti tým, ktorí sa protestujú. Je čoraz horšie aj vrátanie retoriky vlády, ktorá je čoraz netolerantnejšia socialisti v parlamente, ako aj španielskí socialisti, toto vždy obhajovali, obhajovali vždy, aby Turecko vstúpilo do Európskej únie. Je to dobré a ste sa na tom zhodneme, je to dobré pre Turecko, pre Európu a pre celý región vo svete, ktorý je dôležitý pre stabilitu. No ale na to, aby sme to, aby to dosiahli, tak turecká vláda musí splniť svoje úlohy a je nepochybné, že treba konať demokratické reformy a v poslednom čase sú tu veľké pochybnosti. A treba jasne povedať, potrebujeme Európske Turecko, ale momentálne máme pocit, že Turecko sa od Európy vzdialuje. Na jednu minútu mám Demesmaker. Ďakujem pekne, pani predsednička. V júni minulého roka Európsky parlament prijal uznesenie o protestoch v Gezi parku, v ktorý sme protestovali, že v Turecku je nedostatočná sloboda médií. No a dnes nevidíme žiadny pokrok. Brutalita proti žurnalistom, tomu turecký, s tým má turecký štát obrovský problém. Demokratický štát musí rešpektovať slobodu médií. Ja som bol žurnalista, no a pre mňa dobre, rešerše boli zárukou kvality a dobrého žurnalizmu. Takže to, že tureckí žurnalisti musia ísť do väzenia kvôli svojej práci, to je nepripustné. Zdá sa, že Ankara ide úplne inou cestou. No a čoraz viac majú črty autoritárskych režimov ak demokracia nie len maskou, ktorou sa ak to je len maska, musí to mať následky. Ďakujem pekne na 1,5 minúty, pán Maltéze, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ja myslím, že keď hovoríme o excesoch Erdoganovej vlády, tých nás vzbudzujú pochybnosti, predstavuje to isté Ale To je krajina, ktorá má najvyšší počet zatvorených maliarov. Je na 143. mieste zo 180. No a to potvrdila organizácia novinárov bez hraníc. No a boli zatknutí novinári, boli obvinení kvôli rôznym tendenciám, nacionalistickým, prokurtským, ľavicovým a tak ďalej. Ale Turecko si musí predsa uvedomiť, že aj jedna reportáž, jedna novinárska reportáž, ja to už robím 35 rokov, o korupcii, reportáž o korupcii, no takto takto politici a vláda považuje za akt terorizmu. To je však nepripustné. A potom aj tá arogantná reakcia prezidenta Erdogana voči kritike našich komisárov Hána a Mogheriniovej, to ukazuje, že je jasné, že európska politika voči Turecku je milná a chybná. My by sme možno nemali byť viac demokratickí a liberálni, mali by sme vystupovať rezolútne a mali by sme čo najviac takto jednať. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pán Maragal. Ďakujem pekne, predsedníčka. Dnes je to práve rok, odkedy sa prejavil vážny prípad korupcie na tých najvyšších miestach v Turecku. No a pred pár dňami, potom čo turecký parlament odsúhlasil nový zákon o bezpečnosti, sa uskutočnila obrovská policajná operácia proti komunikačným korporáciám a bývalým príslušníkom policie. A to je jasný eh, signál mať pod kontrolou médiá. Európa musí zaujať jasné stanovisko, ale treba urobiť, eh, rozlišovať medzi všeobecným záujmom eh, tureckej spoločnosti a aktivitách inštitúcií, ktoré sú samozrejme nezlúčiteľné eh, pokračovaním vyjednávania o členstve v EÚ. Samozrejme sme priateľe Turecka, ale chceme, aby sme apelovali na tureckého ministra, ktorý zodpovedá za turecké záležitosti, aby sa dostavil pred parlamentnú komisiu a výbor, ktorý to vyšetrí. A ďalej bude treba podmieniť pozitívne rozhodnutia v rámci rokovaní prijatím legislatívnych reforiem, slobodou prejavu a demokracie. A prebačte, už mi pršala doba a teraz na minútu a 30, pán Koral. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, to bola taká blesková akcia tureckej policie. 24 novinárov bolo zatknutých, eh, pretože eh, písali niečo, čo sa Erdoganovej vláde nepáčilo. Hlavne písali o korupcii v Turecku. No a to samozrejme bolo niečo, čo mohlo zahraňať eh, a má dopady aj na bývalého premiéra. No a Erdoganová vláda teda konala mnohé útoky, vyvlastnila rôzne rôzne stanice, dostali sa do rúk rodín, vládnych predstaviteľov. Takže e, to je skutočne policia a súdy, ktoré sú, stoja veľmi blízko vláde a nedávno aj oni zakázali niektoré sociálne siete, kritizovali YouTube alebo Twitter, pretože boli použité No použili protestujúci v parku Gezi. Európska únia financuje Turecko, Erdogan na to ale reagoval veľmi arogantne, že sa Európska únia má starať sama o seba, ale my predsa chceme, aby každá kandidátska krajina držala naše hodnoty. Ja súhlasím s cyperským kolegom a totiž jediná cesta, aby sme proti tomuto mohli bojovať, to sú ekonomické sankcie. Ďakujem pekne. Na minútu pán Ferrand, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Opäť je tu dôkaz toho, že Turecko nie je demokratickou krajinou. Opäť sa preukázalo, že Erdoganov systém potláča slobodu tlače. Vidíme, že v Turecku vládne policajný systém. Erdogana, ako to vyzerá, nič nezastaví, jedine keby ho zatvorili do väzenia. Pred desiatimi rokmi sme začali rokovania s Tureckom, No a, dobre, ako člen delegácie pre Turecko mám dve riešenia. Poprvé, ukončiť s liberalizáciou víz pre Turkov a za druhé ukončiť akékoľvek vyjednávania a rokovania o vstupe Turecka do EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Minútu 30 má teraz pán Parbrix. Dámy a páni, vážený pán minister, Vážená pani predsednička, zase v tejto diskusii táto diskusia spája proti protivníkov Turecka a ich členstva v EÚ. Máme obavy z toho, čo robí turecká vláda, pretože zdá sa, že turecká vláda čoraz viac sa uberá ruskou cestou. Ale mali by sme rozlišovať medzi Tureckom ako štátom, tureckou spoločnosťou a tureckou vládou. A keď zaujme príliš negatívne stanovisko, ako niektorí z nás navrhujú zastaviť rokovania, začať hospodárske sankcie, tak my ignorujeme veľkú časť milióny e, proeurópsky orientovaných obyvateľov Turecka. No a ja navrhujem, že treba nájsť nástroj, alebo nástroje, ako ovplyvniť tureckú vládu. Myslím, že treba lepšie zacieliť pomoc, ktorú my poskytujeme e, ako predstupovú pomoc. Ďalej musíme spolu e, za spolupracovať s pani Mogherini a komisárom Hánom a máme aj vlastné chyby, pretože z mrazím 24. a 25. kapitoly nedokážeme ovplyvňovať tureckú vládu v momente, keď to najviac potrebujeme. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu dostáva slovo pán Boštináru. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán minister a drahé kolegyne a kolegovia. Ja by som chcel zopakovať ešte jasnú vec, sloboda tlače je jedna z hlavných hodnot Európskej únie a akéhokoľvek demokratického štátu. Zatýkania v nedelu sú nepriateľné a nesmieme ich prijať, pretože oni spochybňujú a túto slobodu v Turecku. Správa o predstupových rokovaniach v Turecku musí byť úprimná. My, socialisti a demokrati, chceme jasné konanie. To je dôležité pre tento proces, keď hovoríme o pokroku a prekážkach spoločne. Nie je to poprvýkrát, keď sa zaoberáme slobodou tlače v Turecku, no a preto máme veľké obavy, že situácia a problémy slobodou tlače sa prehlbujú a Erdogan si vybral nebezpečné smerovanie pre Turecko a preto žiadame, aby Turecko prebralo svoju zodpovednosť. Ďakujem pekne. Pán Šulce, nech sa páči. Vážená pani predsednička, udalosti v Turecku sú viac ako znepokojivé, že má, že um, um, odpora hodnotí prezident Erdogan ako púč voči svojej vláde a háže do väzenia opozičných novinárov, to je štátna svoj, svoj moc, svojprávnosť. Um, toto vlastne torpeduje všetky základné práva Európskej únie. Ehm, pre, chceme mať v Európskej únii e, štát, ktorý e, nerešpektuje základné práva a e, štátnosť? Myslím si, že nie. Je potrebné, aby sme. My predsa nechceme, aby si vláda robila, čo chce. Demokracia znamená, že sa každá vláda a štát musí pridržiavať e, základných e, ľudských práv a rešpektovať e, demokratické princípy. Táto vláda sa stále ďalej vzdialuje od Európy a od všetkých demokratických základných princípov. Začínalo to, začínalo to Začalo to postihovaním demonstrantov v Gizi parku a Pokračovalo to uvalaním väzenia na opozičných novinárov. Pani Mogherini a komisia musia e, vyslať základný signál, pretože a, ale v každom prípade prerušenie rokovaní musí byť posledná konzekvencia a nie tabuizovaná téma. E, ďakujem ako ďalší pán Andru a nie pán, pán Ertuk. Eh, jedna minúta. Vážne, ďakujem pani predsednička. Eh, keď sa tento parlament rozhodoval o otvorení prístupových rokovaní eh, s Tureckom, pred rokom bola najväčšia razia korupčných ministrov, štyria z nich museli odstúpiť najväčšia, najväčší prepad vzťahov medzi EÚ a Tureckom bol minulú nedelu, kedy boli opoziční novinári e, uvalení, e, vzatí do vezenia bez e, akéhokoľvek podozrenia. Turecko bolo stýlené vtedy, keď sa orientovalo podľa EÚ. Napríklad od roku 2005 až 2008 malo malo ekonomický rozvoj viac ako 5% a za ostatné roky to bolo menej ako 3% a toto samozrejme nemá nič zočinenia, myslíme si, e, s e, s e, krízou. Preto môj apel, orientujte sa, orientujte sa prosím na Európu. Ďakujem, pán kolega, pán Andrukajkes, pán nie, pán Lenáes jedna minúta a pol. Ďakujem, pán kolega. Krajina, ktorá má e, ktorá v takomto rozsahu postupuje proti nezávislým novinárom. To nemá, tá, tá nemá miesto v Európskej únie. To sa e, my sme mali v dejinách kandidátov, ktoré nerobili pokrok, ale e, išli späť vo svojom vývoji e, v smerovaní v rámci, e, v rámci koránskeho dohovoru. My musíme odsúdiť e, tieto, toto konanie, ale musíme si položiť otázku, či môžeme to zodpovedať, či, či si tu môžeme zastať tak, že zostaneme len pri slovách či by sme nemali Európsku komisiu a rádu vyzvať k tomu, aby poskytované finančné prostriedky buď krátila alebo zmrazila. Mali by sme e, postupovať cieľenejšie tak, aby sa stredná vrstva a liberálne sily v tejto e, krajine podporili a aby sme im poskytli pomoc. Moja otázka náradu, je možné postupovať tak, aby Turecko dostalo signál, e, že budú podporení len tí, ktorí budú veriť a rešpektovať európske hodnoty. Pán Andrulakis, jedna minúta. Ďakujem, pán pre, pani predsednička. Ja by som chcel tiež eh, hovoriť o tom, že eh, veľmi odsudzujem postup tureckej vlády v najnovších, v najnovších udalosti. Ja som vždy, ja som vždy podporoval európsku perspektívu eh, Turecka, ale čo, keď, si pozeráme, keď sa pozrieme na, tieto, na tento posledný vývoj, tak je to krok späť vo vývoji k demokratickému štátu. My sme mali brutálne potlačenie na eh, demonstrácie eh, v parku Gizi, potom sme tu mali uväznenie eh, mali sme uväznenie novinárov za posledné mesiace, potom sme mali takisto porušenie suverenity Cypru. Toto sme odsudzovali. Cyprus je náš členský štát. cyperské síly sa bránili tejto anexii. A teraz v nedelu máme opätovne ďalší, e, ďalší e, boj a ďalšie, ďalšie udalosti, ktoré sú veľmi negatívne napriek e, našim ilúziám nie je Turecko demokratický štát, porušuje práva miliónov občanov a okrem toho e, má, e, militantne obsadila časť Cypru. Erdoganová vláda zavádza prax z minulosti, čo poukazuje na to, že Erdogan to myslel vážne, keď povedal, že uh, odstráni z cesty všetky, zo svojej cesty všetkých, ktoré mu budú odporovať. Takisto e, sa vyjadral, že Európa sa nesmie miešať do jeho záležitosti, e, prístupové rokovanie a prístupová pomoc sa musia zastaviť až e, dovtedy, pokiaľ e, sa nerozhodne podporovať európske princípy. Samozrejme, nie, e, máme isté hospodárske záujmy, ale jednoducho musíme sledovať rešpektovanie našich princípov a demokratických princípov, ktoré sa v Turecku šlápu, po ktorých Turecko šliape. Ďakujem. Pán López, jedna minúta. Áno. O, o rešpektovanie základných práv a práv osob, práv osob, eh, osobných práv, teda práv, eh, ľudských práv. Toto eh, vidíme, že sa porušuje v Turecku. Minulý týždeň sme zažili ďalší prípad, ďalší prípad, ktorý hovorí, že v Turecku sa boj s korupciou neurobil správne, že je tam justícia, kde máme skutočne veľké pochybnosti, či je skutočne nezávislá. Tu ľudské práva sa porušujú každý deň, je to na dennom poriadku. Takže politické slobody sa porušujú rovnako. A čo by mala Európska únia urobiť? Mala by tieto skutky odsúdiť, eh, tí, ktoré sa udeli za posledné týždne, ale v každom prípade musíme vysať aj pozitívny signál, nie len voči Erdoganovej vláde, ale aby sme neza, eh, nezabili budúcnosť eh, Turecka. Pán Ruas, minúta pani predsednička, pán minister, vážení kolegovia. Najnovšie e, uväznenia v Turecku, na, ktorých, e, ktoré sme, na ktoré sme upozornili, tieto skutočne, tu skutočne vystáva otázka, ako e, to je so skutočnými tlačov, slobodami, ako to je, vyzerá so skutočnou slobodou tlače v tomto štáte, ktorý sa snaží o vstup do Európskej únie. Európske ke demokracie sa opierajú určité princípy a e, presadzujú určité práva a slobody pre našich občanov. Turecko je kandidátským štátom a preto si myslím, že aj on musí tieto zásady a princípy dodržiavať. Preto e, chcem aj zástupcom európskeho, e, italianského predsedníca e, Európskej únie povedať, že musíme veľmi presne sledovať tento vývoj a presne sledovať, čo sa týmto ľuďom, ktorí boli uväznení, čo sa im vyčíta musíme e, trvať na riadnom preskúmaní celej situácie a musím ešte raz počiarknúť, že to, čo urobil predseda, prezident Erdogan minulý, e, minulý, minulú nedelu, toto nie je počin partnerskej krajiny. Pán Christoforu, e, na minútu, áno, vývoj v tejto krajine nám ukazuje, že jednu vec robí správne, vie veľmi dobré, že všetky uznesenia, že porušuje všetky uznesenia, že porušuje systematicky, e, systematicky ľudské práva, a to nielen Turecku samotnou, ale aj mimo Turecku. Stále vyvoláva problémy v príslušnom regióne a takisto sa agresívne správa voči všetkým dokola a napriek tomu sa to tejto krajine toleruje. Turecko nechápe, že... E, Turecko to jednoducho nechápe. Jej e, sú jedno naše uznesenia a rozhodnutia. Tak e, potom my ako Európska únia musíme urobiť jednoducho opatrenia a zaviesť opatrenie, ktoré urobiť musíme. My musíme sa sami môcť pozrieť ráno do zrkadla a mať určitý tú mieru sebaúcty voči seba, sebe samému. Turecko malo možnosť preukázať po roky dozadu v praxi, že sa môže správať korektne, ale nerobí to len si zoberú peniaze z Európskej únie, tancujú e, nám po nose a jednoducho si robia svoje. A my by sme ale mali sa pozerať na naše veci. My dnes musíme vyzvať Európu k tomu, aby sa uh, urobili príslušné opatrenia. Len toto Turecko pochopí. Inak sa to neskončí nikdy. Dobre, teraz uh, catch the eye, pán Polkač. Ďakujem, pani predsednička. Ja som chcela zareagovať len na niektoré vystúpenia, ktoré tu zazneli a týkali sa práve prejavov poslancov z Grécka. Niektoré boli veľmi korektné, ale niektorí sa snažili e, využiť na presadzovanie svojich národných záujmov. Ja toto považujem za dosť odvážne a je v rámci to, tejto témy, ktorá je inak veľmi závažná. Ja sám sa chcem e, vyhlásiť za priateľa Turecka, ale porušovanie ľudských práv nemôžeme tolerovať a je nutné, aby Európa podporovala len tie štáty, ktoré zdieľajú e, jej hodnoty. Zadám na to, že Turecko je pristupujúcou kandidátskou zmenou, tak by mala rada e, všetky tieto aspekty jasne pomenovať a žiadať od Turecka napravu. Ďakujem pani z nich sa páte, máte slovo e, na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, to, to bleskové uz, uväznenie 24 eh, novinárov a riaditeľa Samana a ďalších eh, významných a eh, žurnalistov z ďalších významných rádiových eh, kanálov. Eh, toto nemôžeme eh, nechať len tak. Je to porušenie kľúčových, kľúčových hodnot a základných práv aj Turecka samotného. Média, justícia, to, toto sú kľúčové elementy v zdravej demokracie, demokracii tieto uväznenia, tak ako povedal pani Magerini a pán Pitela, tieto nemajú dočinenia len so slobodou tlačo, ale je to porušenie základných princípov Európskej únie, ide to proti štandardom Európy a e, Turecko sa predsa snaží prislúchať do e, Európskej únie, má, chce byť demokratickou modernou krajinou, ktorá e, chce, chce pristúpiť do našej veľkej európskej rodiny, ale nie cez porušovanie práv, ľudských práv. E, ďalší rečník, áno, vážená pani predsednička, Turecko pokračuje vo svojej známej taktiku, e, taktike, e, šľape po ľudských právach svojich občanov a za, urobila ďalšie um, realizovala ďalšie uväznenia novinárov, ktoré, ktorí jej boli nepohodlní. Je to šľapanie demokratických hodnot ukazuje tiež, že neuznáva európske hodnoty ale ukazuje, poukazuje to na ďalšiu politiku. Mali by sme sa mali by sme diskutovať o anexie, o an, anexie, anexii e, Grécka, lebo, alebo gréckých území. E, Turecko opätovne porušilo medzinárodné námorné e, právo. Turecko musí dostať signál, musí dostať posolstvo z Európskeho parlamentu, musí okamžite stiahnuť všetky eh, eh, anexujúce sily z Cypru, obsadácie sily z Cypru. Máte, bla, eh, máte modrú kartu, akceptujete ju? Áno? 30 sekúnd. Ja som chcel môjho cine, za, za chcel môjho cineho kolegu opýtať, či by nebolo lepšie, keby sme my ako Európa tiež aktívne podielali na, aktívne správali k Turecku. Ako dlho to trvalo, kým Grécko vstúpilo do EÚ? Myslím si, že Európska únia robí chybu, pokiaľ neotvorí tie jednotlivé kapitoly a pokiaľ e, nebude pokračovať v, e, vo vzťahoch s, Ture, s Tureckom, e, pretože otázka nie je, od, skutočne tu nie je otázka, že či by sme mali sa správať e, aktívne a nie pasívne očakávať, čo Turecko urobí. E, áno, Turecko nám už celé 10 ročia ukazovalo, že e, nerešpektuje ani medzinárodné právo, ani demokratické ľudské práva. Teraz prišiel, teraz nadišiel čas, kedy musí Európska únia povedať, že to je jednoducho koniec. My jednoducho nemôžeme akceptovať, aby Turecko turecké vojenské militantné sily obsadili cyperské teritorium. Chápete vôbec, čo to znamená? To je predsa porušenie teritoriálnej zvrchovanosti členského štátu. Pán Papagrakis, nech sa páči, jedna minúta v rámci KHTI. Ďakujem. Ďakujem. Skutočne rozmýšľam, e, prečo sme prekvapení postojom Sa vedie je okupovaná polovička e, Cypru. Takisto Turecko potiera práva Turko, e, Kurdov a nedba o základné ľudské práva vlastných občanov. Ak Turecko sa má raz pripojiť k EÚ, musí rešpektovať práva a hodnoty Európskej únie. Nemôže predsa žiadať od nás, aby sme akceptovali turecké princípy. Hovoríme o Turecku, o Erdoganovom režime. Toto je neo-otomanský režim. A to je zrejme e, e, zo všetkých prejavov. Áno, chceme, aby bola Terecko súčasťou Európy za podmienky, že bude dodržiavať európske hodnoty. Ďakujem pekne. Zamanský.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 Tí, e, ktorí sa zaujímajú o dianie v Turecku, určite nie sú prekvapení. Sú pošliapávané ľudské práva, novinári sú zatkinaní. Veď toto je stará znava, e, starý známy postup Erdoganovho režimu tureckej vlády ako takej. Ja vám chcem pripomeneť, že strana, ktorú zastupuje, je neotomanská e, politická strana. Oni chcú návrat otomanskej ríše v rámci hraníc e, volakedajšej e, otomanskej ríše. Je to teda islamský štát, e, rovnako ako ako Syria a Irak. To, boli štáty, ktoré boli súčasťou otomanskej ríše. Chceme, aby prestalo porušovanie ľudských práv. Chceme mať e, slobodu prejavu. Chceme mať rešpektované e, hodnoty EÚ. Mali by sme sa teda zamýšľať nad sankciami, ktoré podnikneme voči Turecku. Pán Kastalto, ďakujem za slovo e, opäť sa ocitám v situácii, že musím E, kriticky hovoriť o Turecku. 37 e, ľudí bolo zatknutých v desiatkách miest Turecka. Toto je aj prejav režimu Erdogana a e, sú tu obrovské problémy, na ktoré narážajú, naráža napríklad golandské hnutie. To mi pripomína hnutie z roku 99 Musíme si uvedomiť, že e, mnohí kritici vládu sú e, predmetom útlaku, teda je potieraná sloboda e, prejavu a žiaľ kroky ktoré podniká turecká vláda, sú proti demokratickým hodnotám. Rozhodne to nie je cesta smerom k európskej integrácii. Dokedy budeme o tom hovoriť bez prijatia konsekvencií a sankcií? Pán Malvides, jedna minúta. Ďakujem. Do jednej minúty sa pokúsim vtesnať krátku analýzu. V podstate v tomto parlamente sa prejavujú e, e, dve, dva e, signály. Poprvé je to jasné posolstvo smerom na Turecko, žiadanie nápravy. Druhý signál aby sme udržiavali kontakty s Tureckom, otvorili určité kapitoly prístupových rokovaní a, a teda byť taký umiernený. nie je dôležité, čo hovoríme my. Ide o to, ako Erdogan bude interpretovať naše slova, e, do, na, dobré úmysly a prejav dobrej vôle voči Erdogana je ním interpretované ako akceptácia jeho politiky, ako odmena. Od, ako, my odmenujeme autoritatívny režim ak to takto nemyslíme, tak mali by sme sa pridržať toho prvého signálu veľmi prísne odsudzovanie. Pán Kaputo? Domnievame sa, že nedávne zatknutie novinárov zo strany ankarskej vlády, to je obrovská chyba. To len posilní opozíciu, veď toto sú kroky, ktoré pošliapávajú e, e, slobodu prejavu, čo je základným princípom demokracie a to je v rozpore s hodnotami, základnými hodnotami EÚ a to je Turecko ašpiruje stať sa súčasťou EÚ, musí zdieľať európske hodnoty. Moderná demokracia, e, ktorá chce byť členom občanom EÚ nesmie takéto razie robiť väčšin, slobodným novinárom. E, mnohí boli uväznení, medzi nimi je celý rad kurdských novinárov, ktorí sú dokonca ovinení z terorizmu a pritom majú nezameniteľné právo na spravodlivý proces. A musíme si uvedomiť, že to, čo sa deje v Turecku, e, e, stáča Turecko smerom od integrácie EÚ a to bude mať politické a, politické a ekonomické dopady. Európa by mala byť veľmi jednoznačná vo svojej odsudzujúcej reakcii. Tým uzatvárame spontánnu rozpravu a teraz dáme slovo predsedovi e, Európskej rady, e, pán Dela e, Vedova. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí vystúpili v rámci rozpravy v rámci tejto témy. Chcem sa poďakovať aj za e, e, veľkú relevantnosť ich vyjadrením a aj e, jednoznačný signál, ktorý vysielajú. Myslím, že všetko, čo tu odznelo, len zdôrazňuje e, obavy, ktorými sme naplnení. Skutočne Európa e, e, je veľmi znepokojená z tých najaktuálnejších udalostí a mali by sme preto veľmi jednoznačne tlmočiť e, e, posolstvo našim tureckým partnerom. Európska únia musí neďalej presadzovať slobodu prejavu, názoru, zhromažďovania sa a slobodu médií, či e, offlineových alebo onlineových. Demokracia nedokáže existovať bez dodržiavania týchto práv. Turecko je privilegovaným partnerom, s ktorým rokujeme o možnom členstve členstve. Musíme byť veľmi otvorení v komunikácii s Tureckom. Ako povedal pán Šulce, musíme mať veľmi otvorené, úprimné e, partnerské vzťahy s kandidátskymi štátmi. Ja by som sa chcel dotknúť problematiky financovania. Určite je to téma, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. Európska únia ne, nefinancuje, neprispieva do tureckého rozpočtu. Podporujeme finančne mimovládne organizácie, občianskú spoločnosť. Robíme to predovšetkým e, prostredníctvom dvoch mechanizmov. Je to mechanizmus na obranu ľudských práv a mechanizmom na predstupových rokovaní. Samozrejme, treba e, e, zefektívniť tieto finančné toky a, a, a a, a, a, a príspevky e, e, plynúce do Turecka v prepočte na obyvateľa sú najnižšie spomedzi týchto kandidátskych štátov. Musíme si uvedomiť, že je potrebné žiadať prehlbenie demokratických reforiem a ak hovoríme o kapitole 3, tak e, musí sa e, v nej e, pokročiť zo strany Turecka. A ak teda Turecko chce postupovať progresívne ako kandidátsky štát, ako partnerská krajina,